liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sollten pünktlich anfangen. Bevor wir in die Tagesordnung einsteigen, hat Silvia Costa um das Wort gebeten. Silvia. Eh, grazie Presidente. Eh, vorrei soltanto dire mm, in, veramente brevissimamente una cosa. Oggi sono due anni dalla tragica morte di 13 studentesse Erasmus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 a také jaké jsou příležitosti pro to, abychom tu digitální technologii využívali jak eh, k dobré komunikaci, eh, tak eh, k výuce těch dalších malých jazyků. Ehm, Já myslím, že i návrhy, které tady dává jako komisařka, komisař, který by měl toto portfolio, s tím velmi souhlasím. Další výzkum, který by se měl podnikat, vytvoření evropské platformy, naprosto podporuji. Možná by bylo dobré ještě zdůraznit, že jazyk je jednak eh, komunikačním prostředkem a v tomto smyslu si myslím, že my Evropská unie potřebuje tu lingvu franku, ten společný dorozumívací jazyk a bude to angličtina, protože je ustáleným eh, komunikačním jazykem, má ustálenou terminologii a to prostě je zbytečné měnit, naopak bych to podpořila. Ale je potřeba říct, že jazyk je zároveň výrazem určité mentality a kultury a to je, nezbytný, to je důvod, proč my musíme chránit jazyky členských států, národních jazyky. Je to prostě výraz mentality a výraz kultury a jestli chceme, aby Evropa zůstala bohatá svojí rozmanitostí, tak musí být bohatá ve své rozmanitosti jazyků. Jinak by to spělo k uniformitě a ke ztrátě toho, co dělá Evropu Evropou. Vielen herzlichen Dank. Frau bitte.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 и ще се радвам да работим заедно с колегите по този въпрос. Благодаря. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Jambatzki. Wir kommen jetzt zu den Schattenberichterstattern und wir beginnen bei Herrn Malinov. Bitte maximal zwei Minuten. I mean, we should all welcome the first revision. And uh, it is not a hope. I'm absolutely certain there will be a third and fourth revision of the initiative. So uh,